teraz, e, pokiaľ ide o podpísaní aktov schválených v, za, v súlade s bežným legislatívnym postupom. Spolu s predsedom rady podpíšeme tieto akty stredu. Sú to štyri akty, ktoré boli e, schválené v súlade s článkom 74 vnútorného poriadku parlamentu. Budú zverejnené v zápisnici tohto zasadnutia od e, ľudovcov, kresťanských demokratov,